hlásenie je to silný signál pre komisiu, ktorá musí posilniť právne predpisy na ochranu tohto živočíšneho druhu. Ďakujem pekne. Dobre, takže prejdeme k samotnému hlasovaniu. Máme viacero bodov, takže prosím, buďme sústredení. Najskôr hlasovanie o správe Paliadeli, značka Európske dedičstvo, zjednodušený postup, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Všetci už hlasovali. Hlasovanie končím. ...556 hlasovalo, 497 za, 18 proti, 41 sa zdržalo hlasovania. Blahoželám e, spravodajkyni. Teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Správa Doris Pak, účasť Švajčiarska na programe Mládež v akcii a na akčnom programe v oblasti celoživotného vzdelávania. Prosím, hlasujte za, proti, kto sa zdržiava hlasovania. Schválené. Blahoželám spravodajkyni. Teraz prejdeme k správe SAJER, kontrola uplatňovania vykonávacích právomocí komisie členskými štátmi. Pozrieme sa na tento návrh nariadenia. Je tu 25 pozmenujúcich návrhov výboru Jury. Blok za, proti, kto sa zdržiava hlasovania schválené. Návrh 18 e, v počastiach prvá časť za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Návrh 19. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Druhá časť za, proti. Kto sa zdržíva hlasovania? Schválené. Teraz budeme hlasovať o návrhu 30 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, zamietnuté. Teraz e, číslo 28 za, proti, kto sa zdržíva hlasovania, schválené. Návrh 28 za, proti, to sa držíva hlasovania schválené. odpadá. Po úvodnom ústavení 14, návrh 31 je stiahnutý. Teraz budeme hlasovať o návrhu e, pozmenenej podobe za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. návrh legislatívneho uznesenia. Menovite, prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. ...589 hlasovalo, 567 za, 4 a proti, 18 sa zdržali hlasovania, je to schválené. Blahoželám spravodajcovi. Prejdeme teraz k hlasovaniu o správe Andrikiene ľudské práva vo svete za rok 2009 a politika Európskej únie v tejto oblasti. Návrh uznesenia, návrh 10, menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. ...245 za, 348 proti, 1 sa zdržal hlasovania, zamietnuté. Teraz budeme hlasovať o návrhu 11, menovite opäť. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. ...302 za, 282 proti, 9 sa zdržali hlasovania. Návrh je schválený. Návrh teda odsek 54, pán Howitt navrhuje pozmenujúci návrh? Nie. Opravuje sa predsednička. Idem príliš rýchlo. Najskôr návrh 12, menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. ...138 za, 457 proti, 5 sa zdržali hlasovania. moment 138 za, 457 proti. Pán Silvestris, to, čo niektorí kolegovia sa vám snažia navrhnúť, je, aby ste povedali iba za, proti, nemusíte citovať tie čísla, skoro sú už Vianoce, získame tým čas. Je to iba návrh. Alebo súhrn toho, čo tu kričia niektorí kolegovia. Je to zamietnuté. Teraz odsek 54, pán Hovid navrhuje ústny pozmeňujúci návrh. Nech sa páči, máte slovo. Je to faktická pripomienka e, vyškrtnúť v Chorvátsku. Nemyslím si, že by to bolo kontroverzné. Nik nenamieta. Ak nie, tak budeme hlasovať o tomto ústnom pozmeňujúcom návrhu za proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Návrh 4 za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Návrh 2 a 5, identické, menovité hlasovanie, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. Návrh je schválený. Návrh číslo 3, menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Návrh je schválený. Teraz odsek 83. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava hlasovania? schválené. Návrh 24 za, proti, To sa držíva hlasovania schválené. Návrh 8, menovité hlasovanie. Hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. Návrh je zamietnutý. Hlasujeme o návrhu 6 za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. Návrh 22 za, proti, to sa zdržiava hlasovania schválené. Pán Svoboda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Nie je to v našom hlasovacom zozname, ale chcem povedať, že v druhej časti tohto návrhu a toho ďalšieho máme e, slobodné hlasovanie. Ďakujem pekne. Takže návrh 25. Prvá časť za, proti. Kto sa zdržuje hlasovania schválené? Druhá časť za, proti. Kto sa zdržuje hlasovania schválené? ale dobre, môžeme si to overiť. Hlasovanie prebehlo. Schválené. Ocek 115. pádom odpada. Návrh 13, menovite, prosím hlasujte. Hlasovanie končím. Návrh je zamietnutý. Návrh 21 za, proti, tu sa zdržiava hlasovania schválené. Návrh 14, menovité hlasovanie. Hlasujte prosím. Hlasovanie končím. Návrh je zamietnutý. Návrh 15. Opäť menovite. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končím. Návrh je zamietnutý. Teraz dva ústne návrhy. Navrhuje ich pani Lochbíler. Týka sa to návrhu 7. Nech sa páči dva doplnky, zoznam jednotlivcov, ktorí si, e, sú zodpovední za vážne porušenia ľudských práv, ako napríklad e, znasilnenie, e, mučenie a taktiež mimosúdne vysporiadania. Je niekto proti? Zdá sa, že nie. Ale ešte predtým ústny pozmenujúci návrh pani Andrikiene, opäť sa to týka návrhu 7. Taktiež ide o odsek 7, znelo by to, že vyzývame komisiu, ktorá má vypracovať zoznam jednotlivcov, ktorí sú zodpovední za vážne porušenia ľudských práv, ako napríklad cenzúra, mučenie, násilňovanie, e, mimosúdne e, popravy e, v Iráne, hlavne po voľbách v roku 2009 a uvaliť sankcie napríklad vo forme zmrazovania majetku alebo zákazu cestovania. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Zdá sa, že nie. A budeme teda hlasovať o tak tomto návrhu za, proti, kto sa zdržiava hlasovania, schválené. Návrh 141, ústny pozmenujúci návrh pani Andrikiene. Ďakujem pekne. Je istý pozitívny vývoj v Rusku a preto by sme chceli zmeniť vetu, ktorá začína e, týmto. Ľutuje, že doteraz všetky stratégie neboli povolené úradmi. Takže e, ide o to nahradiť výraz so far e, výrazom 31. oktober 2010. Pýtam sa, či sú nejaké námietky. Ak nie, tak budeme hlasovať. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania. Schválené. Návrh 9. Menovité hlasovanie. Prosím, hlasujte. Hlasovanie končím. Návrh je zamietnutý. Návrh 17. Nie, najskôr 16. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržíva hlasovania. Je to zamietnuté. Návrh 17. Menovité hlasovanie. Hlasujte, prosím. Hlasovanie končí. Návrh je zamietnutý. Návrh 18. Kto je za? Kto je proti? zdržoval hlasovania zamietnuté. Návrh 19, kto je za, proti, zdržoval hlasovania zamietnuté. Návrh 20, menovité hlasovanie, hlasujte prosím. Hlasovanie je ukončené. Návrh je zamietnutý. Návrh 23, kto je za, kto je proti, to sa držíva hlasovania schválené. Návrh 1 za, proti. To sa držíva hlasovania schválené. Budeme hlasovať o celom návrhu uznesenia pozmenenom za, proti, kto sa zdržíva hlasovania schválené. Blahoželám spravodajkyni. Takže teraz prejdeme k eh, hlasovaniu o stratégiu pre Afganistán. Správa Arlaki. Pongo in votazione il paragrafo 2 per parti separate. Budem hlasovať o ceku 2 v dvoch častiach. Prvá časť, eh, otváram hlasovanie, menovité. Koniec hlasovania. 507 za, 77 proti, je to prijaté. Druhá časť, to je za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 Non ci sono obiezioni. Vidím, že voči tomu nie sú žiadne námietky, takže hlasujeme o 30. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Odsek 30. Od 37. Oddelené hlasovanie, e, menovité hlasovanie prvej časti. Koniec hlasovania. Schválené. Prejdeme k druhej časti. Otváram hlasovanie menovité. Koniec hlasovania. Prijaté. Ďalej. Takže paragraf 40 v troch častiach. Na prvá časť, otváram menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Je to schválené. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Takisto je to prijaté. Ďalej odsek 42. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté 44, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté odsek 52 v dvoch častiach. Prvá časť e, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválené. Druhá časť. Otváram hlasovanie. V druhej časti. Koniec hlasovania. Druhá časť prijatá. Ďalej odsek 53. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 56 v dvoch častiach. E, menovité hlasovanie. Prvá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatá druhá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatá je odsek 66, ale pán Arlaký navrhuje ústny pozornici návrh. Nech sa páči, máte slovo na báze do rokovaní s ostatnými politickými skupinami navrhol som zmenu odseku 66 nasledovným spôsobom. Poznamenáva, e, že zapojenie spravodajských služieb z Pakistanu ISI e, chce zabezpečiť, aby Pakistan e, dostal príslušný výsledok ich zistení. Sú nejaké námietky voči takémuto textu? námietky voči ústnom pozorujúcemu nahoru. Potrebujeme 40 poslancov. Quindi l'emendamento votiamo l'emendamento uh, orale. Chie... Takže budeme hlasovať o tom ústnom pozmeňujúcom návrhu. Kto je za? Kto je proti? Budeme, chcete menovite? Dobre, tak si to overíme menovite. Non ci sono 40 deputati. Nemáme 40 eh, poslancov, ktorí budú, sú proti, takže hlasujeme, kto je za. Povedali mi, že je to menovité, takže eh, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. si eh, návrh je zamietnutý 67. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Návrh je prijatý 71. Takisto pán Arlaky má návrh eh, ústnik eh, tretej časti. Nech sa páči. Ja navrhujem zmeniť celý text tretej časti článku 71 nasledovne a zabezpečiť, aby drony, teda bezpolitné bombardéry a lokálne milície, ktoré bojujú proti Talibanu, um, uplatňovali nulovú toleranciu pre straty na e, životoch e, civilistov. Sú voči tomu nejaké namietky? tak e, prejdeme k hlasovaniu o, článku odseku 71, oddelené hlasovanie, prvá časť, ktorám e, hlasovanie, koniec hlasovania. Prijaté druhá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Druhá časť na tretia časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatá štvrtá časť. E, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatá. Takže skupina ALDE navrhla e, v čtvrtej časti či odseku 71 by sa mal stal nový článok 71a. Sú voči tomu namietky? Nie sú tak budeme hlasovať. E, menovité hlasovanie o 72. koniec hlasovania. Prijatá 73. Nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Prijatá 81. Menovité hlasovanie. Koniec hlasovania prijatý odsek 88. Menovité hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Prijatý odsek 89 v dvoch častiach. Menovité hlasovanie o prvej časti. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatá druhá časť. Menovité hlasovanie otvorené. Koniec hlasovania. Druhá časť prijatá, odsek 93. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Prijaté. Ustanovenie G, oddelené hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz v prvej časti. Koniec hlasovania. Schválený. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schválená. Potom úvodné ustanovenie M. To, o tom hlasujeme, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Na, hlasujeme o celom, kto je za, kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Blahoželám teda spravodajcovi. Ďalším bodom je uznesenie o zavedení stáleho krízového mechanizmu na ochranu finančnej stability eurozóny. Tu sú návrhy uznesení. Pozmeňujúci návrh číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý odsek 3, oddelený, prvá časť, kto je za, kto sa zdržal, prijatý. Časť 2, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, zamietnutý. Osmička, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijatý. 9, kto je za, počkajte. Je tu technická poznámka. Sanchez, máte poznámku? Nie? Ja ako spoluautor pozmeňovacieho číslo 9, ja by som chcel povedať, že tam, kde sa píše M, E, E, malo by tam byť F, M, E, E, nie len M, E, E. To je všetko. Bene, grazie, chi a favore. Ďakujem pekne, kto je za, kto je proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Mento 4, chi a favore, chi è contro, chi si to je štvorka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Peťka, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Jednička od zelených. Ďalej odsek 9. v dvoch častiach. Menovité hlasovanie prvá časť. E, prvá časť iba to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Druhá časť e, je menovité hlasovanie. Otváram teraz. Koniec hlasovania. Prijatie. Odsek 10, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozme sa či to 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal prijatý. Pozmeňujúci návrh 7. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej. Je tu návrh ústneho pozmeňujúceho návrhu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja by som chcel predložiť tento návrh za SED, EPP, liberálnych a zelených teda volá Európsku radu potom, aby zabezpečila príslušný politický signál na to, aby komisia preskúmala budúci systém eurobondov s jasnou špecifikáciou, za akých podmienok by tento systém bol prís, prospešný pre všetky zúčastnené členské štáty aj pre eurozónu ako celok. Ďakujem pekne. Sú oči tomu nejaké námietky? takže budeme o tomto hlasovať eh, menovite. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania v opozíciách číslo 12. Prijatý. Ďalej v dvoch častiach eh, návrh číslo 2. Prvá časť, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Sviatý Druhá časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnutý. Zamietnutá. Pozmysl rok 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý. Ďalej 19. Menovité hlasovanie je teraz. Koniec hlasovania. Prijaté odsek 20. Menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté úvodné ustanovenie C v dvoch častiach. Prvá časť, menovité hlasovanie. Nie, nie je to menovité. Kto je za, kto je proti, kto sa zdržal. Schválené druhá časť, menovité hlasovanie. Otvorím hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Prijatá úvodné ustanovenie G v dvoch častiach. Prvá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal. Schválená druhá časť, to je za, to je proti, to sa zdržal, válené. Chcete si to overiť? Dobre, o druhej časti overujeme menovite. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamietnuté. Ďakujem pekne. Teraz budeme hlasovanie o celom návrhu uznesenia menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie teraz. Koniec hlasovania. Uznesenie je prijaté a blahoželáme správodajcovi, teda správ autorom šiestich eh, Uznesenie Teraz tu máme návrh uznesenie k situácii pobreží Slonoviny. To bolo predložené šiestimi skupinami. Nie sú žiadne poznáce návrhy. Hlasujeme o spoločnom návrhu uznesenia. To bol za, kto proti, prijaté. Eh, ordine del giorno rega la votazione su quattro proposte di risoluzione sul benessere delle galline ovaie. Potom tu máme štyri návrhy uznesení k dobrým životným podmienkam nosníc. 6 politických skupín e, predložilo návrh uznesenia. Pozmeňujúci návrh číslo 1 bol stiahnutý. Pozmeňujúci návrh 5, to je za, to je proti, to sa zdržal. Zamietnutý. Takže budeme hlasovať o oceku 1. Kto je za? Kto je proti? to je, sa zdržal? Druhá časť. Kto je za? kto je proti, to je takisto prijaté. Chcete si to overiť, tú druhú časť? Dobre, hlasujeme teraz o druhej časti. Votazione chiusa. Koniec hlasovania. Prijatá. Takže otváram hlasovanie o dvojke. Koniec hlasovania prijatá. Pozmeňujúci návrh číslo 6, to je za, to je proti, to sa zdržal zamietnutý. Ďalej hlasujeme o odseku 8 v dvoch častiach. Kto je za prvú časť, kto je proti, kto sa zdržal prijatá. Druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal prijaté. Odsek 9, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal? Prijaté. Pozmite nám číslo 3. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Takže si to overíme, lebo to nie je jasné. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Pozmeňujúci návrh číslo 4. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? prijaté. Ďalej. Prego. Chcete, aby sme to overili, tak overujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijatý odsek 14. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? overujme. Odváram hlasovanie. La votazione chiusa. Koniec hlasovania. Prijatá. Úvodné ustanovenie F. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijatý hlasovanie o návrhu uznesenia. Menovité hlasovanie. Koniec hlasovania. Prijaté. Buon Natale, buon anno a tutti. Passiamo ora alle... Všetkým želám veselé šťastie príjemné sviatky. Ešte teraz budeme mať vysvetlenia hlasovania. Buongiorno.